ktoré sa týka mandátu špeciálneho výboru e, pre organizovaný zločin, korupciu a pranie špinavých peňazí, ktoré má, ktorý má, tento mandát má vypršať 31. marca 2013. Návrh je rozšíriť e, ho až do 30. septembra 2013 na základe e, článku 184. Pokiaľ nemáte žiadne výhrady, tak tento mandát sa rozšíri. Nie? V poriadku. Dobre. Takže e, ho považujeme za schválený do 30. septembra budúceho roku. Tá, vážený pán predseda, pokiaľ ide o, o e, pokiaľ ide o vypršanie mandátu tohto špecifického výboru o organizovanom, zlo, e, organizovanom zločine, korupcii a praní špinavých peňazí, banka HSBC e, dostala 1,2 miliardy e, eura pokut za pranie špinavých peňazí. Rozmýšľame práve nad tým, že by bol zavedený fond pre, ktorý sa týka takýchto zločinov. Častokrát sa tieto peniaze využívajú i pri potlačaní ľudských práv a dúfame, že sa podarí tieto ciele naplniť. Áno, pán Tavares, tak to je cieľ a komisia by, výbor by to mal zvládnuť. Ďakujem, pán e, predseda. Ja som predsedničkou e, tohto výboru a som rada, že bol koncenz na rozšírenie mandátu. Ďakujem, kolegovia, a rada by som vás informovala, že e, od útorka do piatka minulého týždňa som bola vo Washingtone, kde som sa stretla s ministrom financí, spravodlivosti, ako aj s šéfom FBI a inštitúci, s inštitúciami E, v Spojených štátoch, ktoré sa zaoberajú boju, bojom proti e, praniu špinavých peňazí. A Spojené štáty veľmi intenzívne sledujú, čo sa deje v tejto oblasti a tiež e, sledujú tieto zistenia. Mali sme viac ako 20 zasadnutí od zavedenia a ďakujem vám za dôveru. Ďakujem. Takže budeme pokračovať v našej práci. Včera sme si vypočuli e,